Ako demokrat musím povedať jasné nie. A to je ale prečo budeme zajtra hlasovať nie a negatívne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán, pani kolegyňa Štasen. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda.